Príjemné popoludne. Naše zasadnutie je znova otvorené. Včerajšie zasadnutie už je k dispozícii v podobe zápisnice. Chcem sa spýtať, či má niekto nejaké pripomienky. Zdá sa, že nie, takže týmto je táto zápisnica zo včerajšieho zasadnutia schválená. A Nasledujúce e, body e, na našom programe sa týkajú rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv demokracie a princípov právneho štátu. Prvá záležitosť sa týka Iraku, a to osobitne trestu smrti vrátane prípadu Tarika Azíza a e, útokov proti tre, e, kresťanským obciam. E, prvým rečníkom na mojom zozname je pán Belder ako autor. Dostane slovo na 3,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážení kolegovia. E, nemecký, nemecké noviny 12. novembra priniesli e, titulku Eh, ktorá hovorila, eh, že Irak, v Iraku eh, sa poluje na kresťanov a bola tam fotka, fotka kresťanského kostola v Bagdade. A ukazuje sa, alebo teda podľa týchto správ začali útoky na domy bežných kresťanov a takisto na kresťanské kostoly bišopský, to je biskupský e, kostol, biskupský úrad e, nemá žiadne e, konkrétnejšie informácie, ale ukazuje sa, že, skutočne, že realita v Iraku je taká, že kresťania sú prenasledovaní a od, od roku 2003 sa znížil počet kresťanov z 850 tisíc na 350 tisíc a um, títo ľudia očakávajú od Európy, táto kresťanská menšina, um, očakáva od Európy pomoc, pretože, ide, e, pretože tu sú tri najstaršie kláštory na svete a preto by som chcel apelovať na to, aby sme schválili e, pomoc pre irackých kresťanov. V prvom rade by bolo treba podporiť e, kresťanov v, Kur- v regióne Kurdistan, E, tam by bolo dobré dať týmto kresťanom budúcnosť vo vlastnej, vo vlastnej krajine. To isté platí e, pre európsku pomoc na e, vzdelávanie a podchytenie mladých. Po druhé, európske inštitúcie by mali naliehavo požiadať irackú vládu, aby aby ukončila prax uvádzania Eh, náboženské príslušnosti na dokladoch totožnosti, pretože týmto eh, sa zvyšuje pravdepodobnosť, že, eh, že sú páchané útoky práve na kresťanov. V súčasnosti rozdeľovanie podľa náboženstva, podľa, podľa príslušnosti k nejakej viere spôsobuje diskrimináciu. A po tretie by sme chceli na parlamentnej úrovni požiadať našu delegáciu do Iránu, aby tých 5 kresťanských poslancov EP v tejto delegácii preukázalo e, určitú spolupatričnosť a chceli by sme, aby všetky kontakty s Irakom vedené v tomto duchu a ja e, dúfam, že kolega Mauro predloží o nedlho správu o stave e, kresťanov v Iraku. A na záver by som, či už, no rada tu nie je, chcel by som poprosiť radu a komisiu o rozvinutie naozaj naliehavej snahy voči irackým orgánom, eh, aby eh, zabránili takémuto prenasledovaniu kresťanov. Ďakujem veľmi, veľmi pekne. Teraz pani de Kaiser na minútu a pol. Ďakujem, pani predsednička. Od vojny v Iráku eh, táto krajina nie je oslobodená od diktatúry práve naopak, práve e, sa utápa priam e, v násilí. Režim Sadama Husseina v žiadnom prípade nebol režimom, ktorý by bol utlmil násilie, práve naopak. Boj Európskej únie proti trestu smrti je bojom, ktorý vedieme neustále a v ktorom nikdy nesmieme e, prestať. Myslím si, e, že sme už urobili krok vpred, krok za ľudskosť. E, možná smrť popravou Tareka Asiza jedného zo Sadamových eh, spolupracovníkov je nedôstojným aktom. Nie mm, z aspektu mm, osobnosti Jareka eh, Tareka Aziza, ale je to trest, eh, ktorý bol vyniesený v totalitnej spoločnosti. V poslednom momente e, sa e, Tarek Aziz snažil o otvorenie svojej krajiny, ale nejde tu teraz o osobu Tareka Aziza. E, nemôžeme považovať popravu Tareka Aziza za symbol lepších časov v Iraku. Preto požadujem, aby sme tento čin odsúdili. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Etenmáky. Trest smrti je porušením práva na život, ktoré je zakotvené vo Všeobecnej deklarácii o ľudských právach. Je to e, najväčšie popretie hodnoty e, ľudských práv a ľudského života. A napriek tomu v roku 2009 18 e, krajín vykonávalo tento trest smrti. Irak popravil viac ako 120 osôb. Irán vykonal 388 popráv. Spojené štáty, Čína a môžeme pokračovať v tom zozname. Krajiny, ktoré uplatňujú trest smrti, tvrdia, že ľudia sú popravovaní v mene spravodlivosti. Trest smrti však nemá nič so spravodlivosťou. Európska únia rozhodne presadzuje E, zrušenie trestu smrti všade na svete a snaží sa dosiahnuť, aby tento princíp e, bol akceptovaný na celom svete. Toto je veľmi dôležitý princíp, ktorý nám neustále pripomína, že, že musíme pokračovať v boji proti trestu smrti. A preto by sme chceli apelovať na irackú vládu, aby zakázala uplatňovanie tohto trestu. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúca. Teraz pán Van na jednu minútu. Pani predsedajúca, tmavé e, oblaky moslimského extrémizmu e, sa zaťahujú nad celým svetom. V Pakistane e, si, sme si všimli, že napriek všetkým snahám to krajina nie je, tá, táto krajina nie je bezpečná. Kresťania v Iraku takisto sú e, štruktúrnou obeťou tohto extrémizmu. V Iraku sa veľmi hrubým násilím e, dosahuje to, že ľudia e, tohto vierovýznania opúšťajú krajinu a preto musíme podporiť týchto kresťanov, pretože to sú ľudia, ktorí by mali zotrvať vo viere, vo svoje ideály a preto si myslím, že toto je jedna z hlavných priorít. Silná rozhodná európska podpora pre tieto iracké kresťanské zoskupenia veľmi dôležitá. Treba zabrániť tomu, aby muslimský extrémizmus e, bol tou silou, ktorá e, zavrie všetky kostoly. Ďakujem veľmi pekne, pani Brepels, na minútu a pol. Ja ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, drahí kolegovia. E, frakcia zelených podporuje dva body z tohto uznesenia, teda minimálne v tom, že treba pokračovať boji proti E, trestu smrti a ďalej v tom, že by sa nemal vykonať trest smrti uvalený na Tarikázi za ďalších predst- dvoch predstaviteľov režimu. E, a e, ďalej sa domnievame, že ľudia, ktorí bývajú v Iraku, by tam mali mať možnosť zostať a akékoľvek útoky odmietame. Ale to, čo v rezolúcii nie je, nám tam troška chýba. Európsky parlament totiž nechce hovoriť o ďalších porušovaniach ľudských práv v Iraku a za toto porušovanie sme spolu zodpovední aj my. Zahraničné e, vojenské zložky dopustili to, aby e, iracké e, orgány mučili, mučili väzňov a Spojené kráľovstvo dokonca v marci bolo odsúdené za takéto konanie Medzinárodným súdnym tribunálom. Podľa servera Wikileaks e, tieto informácie teraz vyplávajú na povrch a je to absolútne nepriateľné. E, tieto, tieto praktiky e, vykonávajú však nielen irackí vojaci a policajti, ale aj vojenské zložky Spojených štátov a Spojeného kráľovstva. Tu ďalej dochádza k e, únosom, okrem e, toho mučenia, k zabíjaniu v irackých väzniciach. A tu je treba e, požadovať dôkladné preskúmanie. Toto vyšetrovanie už Spojené kráľovstvo začalo, ale je potrebné, aby členské štáty, ktoré tam nasadzujú svoje vojenské zložky, aby zodpovedali za konanie týchto vojakov, týchto ľudí. Mm, Európska únia jednoducho musí trvať aj na tomto. A samozrejme, trest smrti nie je, nie je možnosťou. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Portas na jednu minútu. Smer prezident. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že je nevyhnutné odsúdiť trest smrti Tarika Aziza, ktorý bol vlastne predsedom vlády za režimu Sadáma Husajna. Musíme si uvedomiť, že celý ten proces bol tragickou fraškou. Ja si myslím, že nemôžeme hovoriť o tomto trestne smrti bez toho, aby sme nemysleli na stovky ďalších e, trestov smrti, ktoré sa v Iraku vykonali alebo nariadili. Dôležité je, aby sme venovali rovnakú pozornosť známym osobnostiam, ale aj neznámym, to je predsa jasné. Nesmieme takto rozlišovať. A samozrejme odsudzujeme terorizmus proti kresťanským spoločenstvám v Iraku, ale musíme si uvedomiť, že v Iraku boli stovky tisíce mŕtvych práve kvôli okupácii štátu a tie interné problémy Iraku sa týkajú napätí jednotlivých regiónov, ktoré sa nepodarilo vyriešiť. Preto naša skupina predložila vlastné uznesenie. Ďakujem pekne a teraz pani Le Grip. Ďakujem pekne, pani predsednička v rámci tejto rozpravy, ktorá sa týka Iraku a ktorá sa týka trestu smrti pre Tárika Aziz a zároveň kresťanov v Iraku, som chcela vyjadriť moje znepokojenie. Chcela by som povedať, že naša politická skupina je jasne proti trestu smrti. Chceli by sme vyjadriť naše hlboké znepokojenie a zdesenie ktoré sa týka zhoršovania situácie kresťanov v Iraku. Prendialom sa uskutočnili vražedné útoky na kresťanov v Iraku. E, boli tam ruko, braní rukojemníci a v októbri potom bolo 50 mŕtvych v rámci takýchto činností. Preto musíme vyjadriť e, týmto spoločenstvom našu solidaritu. Chceli by sme apelovať na iracké orgány, aby vykonali všetko preto, aby garantovali bezpečnosť irackých kresťanov, aby mohli slobodne vykonávať svoju vieru a aby chránili všetky, na, všetky e, religiózne menšiny v Iraku. Dôležité je, aby sa skončilo násilie voči etnickým skupinám. Dôležité je, aby sa vykonalo národné zmierenie v tomto štáte a je nutné podporovať toleranciu. Ďakujem pekne a teraz vystúpia rečníci mene politických skupín. Ako prvý má slovo pán Mauro v mene EPP na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Trest smrti pre Tareka Azíza a to dramatické prenasledovanie kresťanov. To sú dve témy, o ktorých, to, ktorých sa malo diskutovať oddelenie. Ale dobre, tu na to máme v jednom, tak môžeme sa zamerať skôr na taký spájajúci aspekt, kde ide o spravodlivosť Iraku. Situácia kresťanov je zložitá. Títo kresťania sa stali, tak povediať, rukojemníkmi fundamentalistických projektov a nevinne sa ocitli v tejto situácii. My samozrejme chceme spravodlivosť pre Iračanov, lebo to, čo tam teraz prebieha, ten proces, ktorý má zabezpečiť stabilitu, sa nesmie zastaviť a nesmie byť ohrozený e, popravením. Samozrejme, vinného človeka ide o to, ale aby sa toto, táto poprava nevykonala. Táto poprava mohla mať veľmi konkrétne dopady. To znamená, že ak tieto aspekty zakomponujeme aj do dohody z Iraku, je dôležité, aby sme to mali určité kritéria pre Irak. A to sú kritéria ako držanie ľudských práv a ochrana kresťanov v Iraku. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Gomeš v mene socialistov demokratov. Os herdaram eh, e sofreram um cortejo de horrores às mãos do ditador. Ďakujem. V Iraku trpia mnohí kresťania. A dlho trpeli za vlády Sadama Husejna. Vojenské vojenskej okupácie e, sa vlastne e, situácia mala zlepšiť, e, čo sa týka dodržiavania ľudských práv, ale počuli sme o prípadoch únosov, vražd, útokov. Iracký prezident avizoval, že e, je pripravený nepodpísať e, rozsudok smrti nad Tarekom Azizom z humanistických dôvodov. My sme proti trestu smrti, je jedno, v ktorej časti sveta e, sa má praktizovať. Zasadzujeme sa o to, aby všade na svete sa prestal aplikovať trest smrti, tak aby sa neaplikoval ani na Tarika Aziza. A čo sa týka násilia na kresťanoch, odsudzujem ho. Irak má predsa dlhú kultúrnu tradíciu a patria k nej aj kresťania. A je v záujme Iraku zachovať si aj túto kultúru. Ale samozrejme, Irak trpí e, pod sektárským násilím a je nevyhnutné oveľa viac než v minulosti, aby sme e, viac diskutovali s Irakom, aby sme sa postarali o to, aby bol odstránený trest smrti. Budem vás, kolegovia, musieť požiadať, aby ste sa, sa držali svojho ročníckého času. Ja viem, že toto je vec, ktorá vyvoláva emócie, ale budeme to musieť dodržiavať. Teraz za skupinu Aldy pán Šárka. Pani Šárka. Um, <laughs> Vážené kolegyne, kolegovia, v roku 2003 po invázii k podvedením USA bol trest smrti zakázaný, ale v roku 2004 bol znova v Iraku zavedený. Odvtedy e, boli popravené stovky ľudí. Ľudia, ktorí páchali, e, páchali e, zločiny proti ľudskosti, by mali byť súdení a ani politici by nemali byť, by nemali byť vyňatí z takejto spravodlivosti, ale um, ľudia, ktorí a, a ľudia, ktorí za Sadama Husajna pôsobili vo vláde, vrátane Tarika Aziza, prispievali k eh, porušovaniu ľudských práv v tejto krajine. Uh, ale um, Napriek tomu eh, Európska únia je úniou hodnot a zastáva osobitné miesto vo svete a pre nás je veľmi dôležité bojovať proti trestu smrti a bez ohľadu na to, ktorá krajina to je, či USA, Čína alebo Irak, e, ľudia by nemali byť, ľuďom by nemalo byť upierané základné práva do právo na život ako forma um, forma trestu. Um, iracký prezident už e, informoval, že nepodpíše uh, podklady na vykonanie trestu smrti v prípade Tarika Aziza, ale boli by sme radi, aby uh, sa Irak posunul celkovo smerom e, k zákazu e, trestu smrti, napriek tomu, že páchatelia zločinov proti ľudskosti by mali byť potrestaní. E, štátom podporované popravy jednoducho nemôžu byť tolerované a podpísanie druhého pod- protokolu k Charte ľudských práv a slobod a takisto protokolu 13a by mohli tieto podpísané protokoly by mohli posilniť postavenie Iraku v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúca. Ďalším rečníkom na mojom zozname je pani Koval, ale pokiaľ pardon, pán Koval, ale ak sa nemýlim, nie je v snemovni, takže v takomto prípade odovzdáme slovo pani Veržiac za skupinu GUNGL na dve minúty. Prosím. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička moja politická skupina sa nepripojila k spoločnému uzneseniu rovnako tak ako pri problematike Tibetu. Dnes v obede je toto trochu surrealistické v zasadačke. Mm, na jednej strane je dosť prázdna. Na druhej strane k tomu prispieva aj spôsob, akým sa zaoberáme touto témou. Hovoríme o tej či onej krajine, či téme a to celé nejakým spôsobom prepájame s dodržiavaním či nedodržiavaním ľudských eh, práv. Avšak Európska únia niekedy stráca na vierohodnosti. Eh, často sa snažíme eh, nanúcovať ľuďom istý názor. A teraz hovoríme o prípade e, Tarika Aziza a o prípade poprav v Iraku. E, avšak násilie sa deje aj na ženách a deťoch. A ja by som si želala, aby sme s rovnakou rozhodnosťou odsúdili situáciu všetkých, ktorí bez toho, aby sa voči nim konal proces, e, sú uväznení bez ohľadu na to, či je to v Iraku, v Kašmíre, v Indii či e, kdekoľvek. Mali by sme e, v Medzinárodný deň proti násiliu, proti ženám e, si uvedomiť, že ženy sú často obeťou násilia v Iraku, ale aj v iných krajinách. Aj v USA sa vykonáva trest smrti a z tohto mnohých dôvodov sa moja politická skupina zdržala, e, čo sa týka hlasovania. To isté platí aj pre Tibet. Pán Obermajer, ďakujem, pani predsednička. 10. novembra e, bolo zabitých 5 ľudí pri bombovom atentáte, ale len pred niekoľkými dňami predtým e, boli, bolo 100 ľudí zajatých, vzatých teda do zajatia v ostatných rokoch 900 tisíc kresťanov utieklo z Iraku. A toto je situácia nielen v Iraku, ale e, na celom Blízkom a Strednom východe. Nie sú to ojedinelé prípady. Je to už e, skôr globálny trend, ktorý sa odohráva v blízkosti hraníc e, Európy a ukazuje sa aj v Egypte, žiaľ aj v Turecku. EU by mala dostatok prostriedkov vyvíjať natlak Hm, pomyslíme si napríklad na situáciu na Cypre, kde e, bolo 150 e, e, cír- kostolov zavretých, respektíve zmenených na mešity. A to nebolo v Iraku, ale to bolo v Európe. Považujem za nevyhnutný permanentný monitorovací systém, ktorý by sledoval násilie páchané na kresťanoch Napríklad by mali byť e, do medzinárodných obchodných e, zmluv e, z EÚ zakomponované ustanovenia, kde sa zakazuje násilie páchané na kresťanoch. Na záver k trestu smrti Tarika Aziza. Aj bývalí členovia režimu Sadama Husejna majú právo na férový, spravodlivý proces najmä ak ide o mladý štát, ktorý sa chce stať demokratickým štátom. Takže takéto niečo akceptovať nemôžeme a požadujem, aby Európska únia prijala v tomto smere primerané opatrenia. Ďakujem. Teraz e, samostatní rečníci, najprv pani Delange. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V našej veľmi bezpečnej Európskej únii e, vidíme návštevu kostola ako vec, ktorá sa nikoho netýka, ale v Iraku e, je e, ukázať vlastnú vieru takmer vyzvaním aha, zabite ma alebo zajmite ma. Čiže v nedelu 31. No-, oktobra boli zavraždení kresťania. E, nedávno dvaja, kres, dvaja kresťanskí rolníci v Mozule. E, k tomuto jednoducho stále dochádza a e, irackí kresťania, ktorí sa ešte stále nachádzajú v Iraku, sú stále ohrozovaní. Popri tom, ako už viacerí povedali, stovky tisíc opustili krajinu znamená to, že isté, isté to skupenia sledujú istú stratégiu v Iraku a snažia sa týchto, tieto skupiny veriacich vytlačiť. A my jednoducho nemôžeme e, sa prizerať takémuto vývoju. A v prvom rade by teda Únia mala e, žiaľ ešte stále slabé iracké orgány e, požiadať, aby podnikli, podnikli aktivity, ale mala by vykonať aj ďalší krok. Ako povedal kolega Mauro, v správe o partnerstve s Irakom sa momentálne E, hovorí o vytvorení, e, teda malo by sa hovoriť aj o vytvorení bezpečného prostredia pre kresťanov. A ako podpredsednička delegácie pre Irak e, na to dohliadnem a rada by som vedela, čo si o tom myslí Európska komisia. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Repo na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Je skutočne nepriateľné a je hrozné vidieť, koľko nevinných ľudí trpí v Iraku len kvôli svojej viere Eh, tieto otázky, eh, teda takáto diskriminácia založená na viere je vždy zavrhnutia hodná bez ohľadu na to, o eh, akú o akú obec veriacich ide a my by sme mali chrániť takéto komunity za, každé, za každú cenu. Európska únia by sa nemala prezentovať len ako kresťanský blok, pretože my, eh, pretože nám ide o slobodu pre eh, akékoľvek vierovýznanie a toto by sme mali jednoducho zastávať ako základný princíp. Čiže treba, eh, treba chrániť slobodu vierovýznania ako takú. Um, pretože ináč to môže, mo, ináč môže byť tento náš základný princíp, táto naša základná hodnota uh, prezentovaná troška zámlene. Je treba pomôcť Iraku bojovať proti tomuto násiliu a proti, uh, proti um, takéto diskriminácii a my by sme mali jednoducho bojovať aj za naše hodnoty. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kelam na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Viac ako 50 kresťanov bolo zabitých v Iraku zo strany extrémistických skupín, a to v priebehu jedného mesiaca. A je teda mimoriadnou zodpovednosťou novej irackej vlády garantovať spravodlivosť, bezpečnosť a rovnosť rovnosť práv pre všetky náboženské komunity. Iba takýmto spôsobom Bagdad môže získať rešpekt a môže získať dôveru nie len dovnútra, ale aj v rámci vzťahov z EÚ. Situácia je veľmi znepokojúca v mnohých štátoch stred, e, stredného blízko východu. Um, kresťanské menšiny opúšťajú mnohé, mnohé tieto krajiny môžem spomenúť Irak alebo aj Sýriu. Preto je veľmi dôležité, aby pani Ashton pravidelne otvárala otázky náboženskej slobody v rámci realizácie našej spoločnej eh, zahraničnej politiky. Musíme aj myslieť na to, aby pri obchodných zmluvách s tretími štátmi sme mali doložku o náboženskej slobody. Ďakujem pekne a teraz pán Paleckis. Ďakujem pekne. V posledných rokoch kresťanské menšiny trpeli pod násilím a pod prenasledovaním kresťania boli zastrašovaní bombami a vraždením a to napokon viedlo k tomu, že opúšťali e, Irak. Extrémisti takto pôsobia a chcel by som povedať, že invázia USA do Iraku ešte vlastne zhoršila situáciu. Preto je dôležité si uvedomiť, že aj tam je určitá časť odpovednosti. Musíme si uvedomiť, že aká je situácia v Iraku, kde náboženská nenávisť dosiahla určitú úroveň, e, ktorá skutočne je hrozná a demokratický svet očakáva, že iracké orgány zrušia trest smrti. Ja vítam rozhodnutie irackého prezidenta, keď rozdol, že nepodpíše vykonanie trestu smrti pre Tarika Azíza. Zároveň budem veľmi pozorne sledovať aj to, ako náš parlament sa bude stavať tejto situácii. Ďakujem pekne teraz pán Poselt. Mm. Pani predsednička, po 2000 eh, rokoch prítomnosti kresťanského spoločenstva v Iraku je škandalózne, že po intervencii tzv. západu a e, za demokratickej vlády, ktorú podporujeme, že jej hrozí e, zánik. S takýmto niečím sa nemôžeme uspokojiť. E, to ide nad rámec otázok náboženskej slobody. Je to škandál do neba volajúci a ja sa teším, že prídu medzi nás do Štrasburgu kresťania z Iraku a budú nás informovať o situácii vo svojej krajine. Musíme si byť vedomí toho, že nesmieme eh, eh, len eh, tu a tam nejaké gesto smerom k ním urobiť. Samozrejme sme za kresťanskú slo- slobodu vierovýznania vo všeobecnosti, ale kto sa má starať o týchto kresťanov, keď nie my? títo kresťania prežili dokonca taký režim, aký bol Husajnov režim, ale teraz majú veľké problémy a je ohrozená ich púha existencia a preto eh, si parlament musí urobiť, teda musí sa zamerať ťažiskovo na túto problematiku a ja eh, budem požadovať od pani Eštonovej, aby nás pravidelne informovala o situácii kresťanov. Ďakujem pekne. Čo sa týka spontánnych rečíkov, mám tu viacerých rečníkov, ako prvý dostane slovo pán Sonik. Ďakujem, pani predsednička. Chryštia... Ďakujem, pani predsednička. Kresťania sú zabíjani v Iraku, v Nigerii, v Egypte, predtým v Sudáne, v Indonézii a zajtra, ak nebudú zabíjani, ak sa nebudú na ne uskutočňovať pogromy, budú musieť e, žiť e, ako otroci v krajine, e, aj keď sú v nej pevne zakorenení západní intelektuáli apelujú, ale nič sa v ich krajinách nedieje. Jedinou vinou týchto ľudí je, že majú rovnaké náboženstvo, vyznávajú rovnaké náboženstvo ako Európania a Američania. Islamský fundamentalizmus ničí kresťanov. Žiadna komunita si takéto niečo nezaslúhuje. Neexistuje žiadna komunita vychádzajúca z kresťanskej kultúry, kde by sa, vychádz- kde by sa zaobchádzalo s kresťanmi tak zle. Parlament by mal pripraviť správu o situácii kresťanov v islamských krajinách. A európske inštitúcie by mali pri rokovaniach s týmito krajinami sa venovať aj týmto otázkam. Ďakujem pekne. Neexistuje nič nespravodlivejšie ako trest smrti. Je nesprávne zabiť niekoho, kto zabil. Ľudia v Iraku sú neuveriteľným spôsobom utláčaní. Najprv to bol diktátor Saddam Hussein, ktorý potláčal pre všetkým kritikov režimu a potom tam bola okupácia ktorá sa snažila šíriť moc e, zbraní a nie vybudovať demokraciu. A teraz vlastne tie útoky a útlak pokračujú a orientujú sa na kresťanov. Dôležité je skončiť s útlakom v Iraku. Musíme si uvedomiť, ako máme zodpovednosť. Môžem povedať, že tam ide o etnické čistky. Vlastne o to tu ide. Ľudia jednoducho musia opustiť krajinu. A jednoducho my musíme zabezpečiť to,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 Ďakujem. Iracká vláda má určite dobré úmysly, ale my všetci musíme urobiť viac, aby sme chránili kresťanskú komunitu v tejto krajine, no, ktorá je e, táto komunita diskriminovaná a zabíjana s jedným cieľom a síce s cieľom úplne ich eliminovať z krajiny, v ktorej žijú 2000 rokov. Európska únia by v tejto záležitosti mala vystupovať veľmi odvážne, nemala by robiť autocenzúru a snažiť sa byť politicky korektná. Čo vidíme z rezolúcie, ktorú za chvíľu príjmeme? Je potrebné zaoberať sa tiež problematikou utečencov z Iraku a zároveň samotným systémom v Iraku. Chcel by som apelovať na eh, Catherine Ashton, aby e, sloboda vierovýznania a kresťanskej e, komunity sa stal jedným z hlavných bodov pri rokovaniach s Irakom. Ďakujem. Merci. Les chrétiens sont sans doute un des groupes religieux les plus persécutés. E, kresťania sú jednou z najviac prenasledovaných skupín, náboženských skupín na svete. A na Blízkom východe sú jednoducho legitimným e, cieľom e, útokov rôznych iných náboženských skupín. A toto je jednoducho fakt. Cieľom evidentne je vyhostiť, vytlačiť ich z tohto regiónu, e, vypudiť kresťanstvo a ich prítomnosť je pritom potrebná na zachovanie určitej rovnováhy z historických dôvodov. Útok, útoky, ku ktorým došlo v Bagdade, je, sú, sú jednoducho len kulmináciou procesu, ktorý e, bol prítomný a ku ktorému dochádzalo neustále. Európska únia je veľkým obchodným partnerom mnohých krajín v tomto regióne a musí vyjadriť rozhodné rozhorčenie nad e, e, takými, takýmto konaním, pretože akákoľvek forma diskriminácie je jednoducho nepriateľná a um, tento región môže pokročiť len, pokiaľ budú rešpektované základné práva, ako napríklad sloboda vierovýznania. Pán Silvestris. Ďakujem, pán Pani predsednička, parlament musí pozvihnúť svoj hlas proti tomuto dianiu v Iraku. Je e, to dlhá história diskriminácie e, umiernené skupiny všade v Kurdistane, v Iraku, v Iráne treba podporovať. Je potrebné ochrániť e, týchto e, kresťanov. Chcem e, odsúdiť túto absurd, absurdnú situáciu. Kresťanská viera sa tu stala, ten kríž ako symbol kresťanskej viery sa stal akýmsi symbolom smrti Avšak Ježiš svojou smrťou ľudí zbavil ich eh, hriechov a teraz je hriech, ak niekto eh, niekoho vraždí len preto, že eh, vošiel do kostola. Pán komisár? Komisia samozrejme s veľkým znepokojením vníma túto situáciu rovnako ako tento parlament. ako povedali vážené poslankyne a poslanci, Eh, situácia s, humanitárnymi, s, eh, s ľudskými právami v Iraku eh, nás znepokojuje a sme pripravení rozhodne protestovať proti nedávnym útokom, ku ktorým došlo na rôz, v prípade rôznych, alebo teda proti rôznym náboženským obciam, nielen proti kresťanskej. A komisia prostredníctvom vysokej predstaviteľky pani Ashton podniká kroky, e, aby e, Irak bol dôrazne upozornený na to, že konanie, kde tam, ku ktorému tam dochádza, nie je v súlade s medzinárodnými princípmi a právami. Ochrana ľudských práv, vrátanie tých e, práv menšín, menšinových skupín je veľmi dôležitá a v Iraku momentálne prebieha silný dialog. Európa by sa mala do tohto dialogu zapojiť a Eh, dôrazne trvať na eh, nielen slobode vierovýznania, ale aj zákaze eh, trestu smrti. Európska únia pred desiatimi dňami dôrazne apelovala na iracké orgány, aby, mm, aby upustili od vykonania trestu smrti v prípade piatich osôb, ktoré vrátane Tarikázy sa boli na ne odsúdené. Uplatňovanie trestu smrti je vecov, v ktorej sa snažíme o globálne moratórium, ako toto je v podstate prvý krok. A ďalej mm, v rámci e, dohody o partnerstve a spolupráci, ktorú dúfam s Irakom podpíš, podpíšeme čo najskôr a tu sa dívam e, smerom kolegu De Lang, kolegyne De Lang. E, tu by sme chceli do tejto zmluvy zapracovať a klauzuly, ktoré budú hovoriť o posilení vlády zákona v Iraku a to e, aj na základe systémov EU e Lex a komunitárnej pomoci. Ehm, a chceli by sme e, smerovať pomoc tým Iračanom, ktorí sú v tomto zmysle najzraniteľnejší. V Iraku je množstvo tzv. vnútroštátnych utečencov a my by sme sa chceli orientovať práve na tieto prenasledové minoritné skupiny. A radi by sme prostredníctvom PAK, ktoré máme, prispievali k Eh, na jednej strane rekonštrukcii škôl a podpore škôl eh, napríklad v oblasti Nineve, kde existuje veľká eh, kresťanská menšina, ale humanitárne organizácie tiež sa zameriavajú na tieto najzraniteľnejšie, najzraniteľnejšie skupiny. Pomoc Európskej únie sa nemôže špecificky zameriavať na konkrétne náboženské menšiny, ale mala by bez ohľadu na to, e, kto ním je, pomáhať tomu e, najzraniteľnejšiemu Iračanovi, respektíve Iračanke. Ale e, nie je ľahká úloha vykoreniť sektárstvo a extrémizmus a barbarské konanie. Jednoducho je treba podporovať bezpečnosť a rozvoj ľudských práv. Európska únia je naďalej odhodlaná pomáhať Iraku na maximálnu mieru svojich možností, tak aby e, iracký národ e, konečne raz uvidel svetlo. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, ja som dostala 7 návrhov na uznesenie. E, teraz uzatváram diskusiu. Hlasovať budeme po rozpravách. Teraz by sme prešli na nasledujúci bod nášho programu, ktorým je Tibet, kde sú plány